here Turkey? Um, so, um, let's, uh, let's start. Let's... Tak dovolte, aby sme začali, nestrácajme čas. A prvým bodom na našom programe je informácia o delegácii AFETu do Ankary, Turecko, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň 16. až 18. marca. A najprv chcem požiadať pána Predu, aby sa vyjadril. Takže najprv pán Preda, prosím. Musíme hovoriť o... Máme tri takéto informácie na dnešnom bode programu. Máme na to menej ako hodinu. Takže prosím, skúste sa zmestiť do takých 20 minút. Ďakujem, pán predseda. E, najprv niekoľko stručných slov k návšteve nášho výboru. Vedúcim delegácie bol Elmar Brok, ktorý tu dneska nie je. Požiadal ma. Teraz vypadol rečník na chvíľu. Does it work? Do you have the translation? Okay. Do you have the translation? Sorry. Sorry, Mr. Preda. Is it fine? Fine, it's good? Okay. Uh, donc, uh, la délégation... uh, Euh, comprenait des membres des quatre... Euh, Že delegácii boli členovia e, viacerých politických skupín, EPP, socialisti, konzervatívci, ako aj liberáli. Celkovo bolo 8 členov Aguilar pardon, a spravodajci z parlamentu, ktorí zastupujú Turecko. A za EPP sme tam okrem pána Broka, mňa boli aj pani Zomer, ktorá je tieňovou spravodajkyňou a Skifenenes, ktorý je spolupredsedom parlamentnej delegácie zmiešaného výboru. A pokiaľ ide o samotné stretnutie, tak môžem povedať, že sme mali rokovania v útorok a stredu. Bolo to rokovanie s viacerými ministrami, napríklad ministrom hospodárstva, s ministrom spravodlivosti, ako aj s ministrom pre európske otázky, ktorý je tiež hlavným vyjednávačom a boli sme prijatí aj premiérom. A prijal nás aj prezident Turecka a potom sme mali tiež rokovanie so zástupcami parlamentných politických strán. Okrem toho, sme sme mohli mať aj dlhšie e, stretnutia s novinármi, ako aj s ľuďmi z akademických kruhov ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia, ako aj predstavitelia konkrétnych e, politických strán. A debaty boli veľmi živé, to môžem zaručiť. Pokiaľ ide o program, tak vám uvediem veľmi stručne zoznam týchto bodov, ktoré sme mali na programe. Riešili sme otázky ako kapitoly rokovaní v prístupovom procese, kde sme vyjadrili naše stanovisko k, k súčasnému stavu rokovaní a spolu s tureckými partnermi sme aj hovorili o možnosti otvorenia ďalších kapitol. Tieto kapitoly, takéto príklady kapitol nám uviedli. Hovorili sme napríklad o kapitole 24 aj 31, ktoré sa týkajú e, zahraničných a bezpečnostných otázok. Ďalšie stretnutie, ktoré sme mali, boli stretnutia, ktoré sa zaoberali TTIPom. A turecká strana vyjadrila určitú nespokojnosť e, s tým, čo sa deje. A my sme mohli hovoriť s viacerými partnermi dlhšie na túto tému, či už to, alebo iné témy, či už to boli ministri alebo predstavitelia politických strán. A vysvetlovali sme im, ako bude vyzerať reforma colnej únie. Je to vec, ktorá je na stole už niekoľko už dlho. Potom sme hovorili aj o energetických otázkach. Riešili sme zlyhanie Nabuka, čo Turecko veľmi rok, e, ľutuje. A taktiež sme hovorili s partnermi zo Strednej Ázie a z Európy e, na túto tému a preto sme si aj poznamenali záujem Turecka spolupracovať s nami na tejto konkrétnej problematike. Štvrtým bodom boli vzťahy s Arménskom. Ako viete, Rok 2015 je osobitným rokom, je zvláštnym rokom e, v súvislosti s históriou Turkov aj Arménov. A chcem zdôrazniť, že sme e, sa zamýšľali nad tým, ako by sa najlepšie táto problematika mohla riešiť na európskej úrovni. Už v apríli budeme mať ďalšie stretnutie na túto tému a určite uh, dokážeme prísť so zodpovedným prístupom e, k tejto citlivej otázke. Ďalšia téma bolo Rusko, vzťahy s Ruskom. Tu sa naše názory líšili, najmä v otázke sankcií. Niektorí z našich tureckých partnerov poukázali na to, že by dali prednosť tomu, keby sme ich boli vopred konzultovali ešte pred rozhodnutím o sankciách e, voči Rusku. Po šieste sa znovu riešila otázka Cypru E, nebudem tu zachádzať do detajlov, často sme o tom tu dohlbky hovorili. Myslím, že vás nemusím informovať o tom, aké názory majú naše politické strany, aké názory má Ankara. Potom sme sa zaoberali otázkami toho, ako funguje Turecko z hľadiska politického systému, a hovorili sme o možných budúcich zmenách po voľbách. Budú mať e, referendum parlamentná, hovorili sme o referende o parlamentnom z, systéme, o tom, ako sa môžu veci zmeniť po voľbách. Teraz k samotným voľbám, to je tiež zaujímavé. A zaujímavá bola otázka volebného Prahu, tá je naj tam je to 10 musí získať politická strana, aby sa dostala do parlamentu. To je najvyšší počet medzi štátmi Rady Európy. Ďalším bodom bola situácia Kurdov a kur, zastúpenie Kurdov v krajine. Ako viete, kur, kurdská strana e, SHP sa rozhodla kandidovať v nasledujúcich voľbách, zúčastniť sa nasledujúcich volieb a Ich kandidát v prezidentských voľbách mal výborný výsledok 8%, takže dúfajú, že prekonajú 10 hranicu. Je to za... A potom sme sa zaoberali aj otázkou slobody tlače a mali sme všeobecnú diskusiu s politickými vodcami. Hovorili sme o zatváraní viacerých webových stránok, vlastne sa za, zablokovalo 67 tisíc webových stránok. Medzinárodné organizácie sa na to sťažovali, hovorili sme s politikmi, s novinármi, mimovládkami. Čiže táto sloboda prejavu bola predmetom veľmi živej diskusie a zaoberali sme sa aj e, postavením novinárov v Turecku. Takže toľko kolegovia. Toto všetko sa deje v kontexte E, správ, ktoré pripravia naši kolegovia, o ktorých budeme potom hlasovať. Takže ďakujem a dávam slovo teraz kolegyni pani Piriu. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj kolegovi. Pokúsim sa neopakovať to, čo tu už zaznelo, len možno doplním niektoré z tém. Takže začnem tam, kde kolega skončil. Myslím si, že je vždy veľmi dôležité pre tento parlament, E, všetko, čo súvisí s právnym štátom a základnými právami. V tomto parlamente sme prijali uznesenie o e, slobode prejavu v januári po udalostiach v decembri. Potom sme mali novú debatu, ktorá sa v Turecku rozvíja posledné týždne. Je to o kontroverznom bezpečnostnom balíku. Stále o tom parlament v Turecku rokuje. Polovica článkov už bola prijatá a zjednotená opozícia, občianská spoločnosť a aj organizácie poukázali na problém tohto bezpečnostného balíka, ktorý dáva veľkú moc do rúk e, polícii a obchádza súdnictvo. A to je problém pre nás, o tom sme hovorili takmer vo všetkých diskusiách s tureckými partnermi a zopakovali sme aj to, čo tento parlament hovoril posledných 5 rokov konštruktívnym spôsobom a pokiaľ ide o mňa, budeme v tom aj pokračovať. Aj delegácia si myslela, že potrebujeme intenzívnejší dialog v týchto otázkach, intenzívnejší dialog v ľudských právach, základných slobodách a cesta k tomu je otvorenie kapitol 23 a 24. Ďalšia téma, o ktorej sme hovorili, je štrukturovanejší dialog na vysokej úrovni, pretože sme videli z hľadiska zahraničných vecí Turecko a EÚ. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje na juhu, Turecka v tur- južnom susedstve Sýria, keď sa pozrieme na to, čo sa deje vo vý- na východ, potrebovali by sme štrukturovanejší dialog o zahraničných veciach. Potom ekonomika, hospodárstvo jeden z našich partnerov ako príklad uviedol, keď sme sa spýtali, aký štrukturovaný dialog prebieha v ekonomike, uviedol ten príklad, že raz do roka po obede v Ekofine Turecko ako ostatné kandidátske krajiny môže uviezť 10-minútovú prezentáciu. A to je všetko v oblasti štrukturovaného e, dialogu. A my vieme, že je to v našom záujme. Je tam veľký obchodný objem. 70 priamých investícií v Turecku prichádza z EÚ. Takže toto musíme zlepšiť. Ako kolega spomenul, lepšia colná únia, skvalitnená colná únia a obavy Turecka, že TTIP by mohol mať veľký dopad, keď Európa podpíše dohodu z USA. Že to by mohlo mať veľký dopad na tureckú ekonomiku a pritom nemajú v rokovaniach žiadny priestor. Takže o tomto sa tiež hovorilo. A potom sa hovorilo o energetike vyzaví liberalizácia. Pokiaľ ide o kurdskú otázku, tak riešenie, myslím, tam si všetci uvedomujem, že niekedy to nejde dostatočne rýchlo pre niektorých z nás. Predsa je to niečo, za čo vládu chválime, pretože aspoň začala tento proces, dala Kurdom viacej práv. A počas nášho pobytu a HDP, turecká strana sa prvý krát rozhodla, že sa zúčastní volieb v júni a je tu veľa špekulácií, či sa im podarí prekonať 10-percentný limit a čo to bude znamenať pre mierový proces, ak nedosiahnu túto hraničnú hodnotu alebo aj keď ju presiahnu. A počas nášho pobytu predseda, spolupredseda e, kurdskej strany, pán Demirtaš, jasne povedal, že nie je ochotný podporovať KP, ak títo nedosiahnu absolútnu väčšinu. Nechce ich podporiť pre vytvorenie, vo vytvorení superpredsedníctva a pri zmene ústavy z parlamentného na prezidentský systém aby sa dosiahol pokrok v, pre, e, v mierovom procese. To je téma, ktorá je veľmi horúcou témou v Turecku teraz. Potom sme riešili otázku utečencov a ďalšiu tému, ktorá nie je veľmi často zdôrazňovaná v EÚ, a to je, keď si pozrieme veľké veľkú humanitnú pomoc, ktorú poskytuje Turecko takmer 2 miliónom sírským utečencom v Turecku. A riešili sme aj to, ako by sme my mohli ukázať svoju solidaritu tam a e, prispieť. E, e význam týchto delegácií, ktoré chodia do krajín, je, že môžeme hovoriť nielen o tom, čo nás zaujíma, ale môžeme si počuť aj to, čo je pre nich dôležité a čo ich trápi. E, takže naši, čo nám naši partnery povedali? Je to niečo, čo počujeme každý rok a to je, že e, prístupové rokovania z ich pohľadu sú nespravodlivé. Nemyslia si, že to vychádza zo skutkového stavu, ale z politických úvah. Ako kolega povedal, sú aj veľké obavy alebo v súvislosti s arménskou otázkou a uznesením, o ktorom budeme hlasovať my tu v parlamente, to ich znepokojuje. A potom je tu nový jav, a to je islamofóbia. A dostali sme dokonca veľmi podrobné informácie o obavách Turecka a hovorili nám, prosím, pozrite sa aj na to, čo sa deje s moslemskou uh, komunitou v Európe e, z hľadiska ich diskriminácie. Takže toto sú témy, toto sú otázky, ktoré sme aj my počuli od našich tureckých partnerov. Neboli to veci, ktoré sa len týkali prístupu okolania, boli to aj veci, ktoré sa všeobecne týkajú turecko-európskych vzťahov. Ďakujem. Pán Tenok? Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Chcem sa spýtať niekoľko vecí kolegov, ktorí boli v Ankare. Možno nám to viete povedať, či sa o tom hovorilo, možno bilaterálne ste o tom hovorili. Jedna z prekvapujúcich vecí z medzinárodného pohľadu je, aký je ten díl medzi Ankarou a tzv. islamským štátom ISISom, pokiaľ ide napríklad o prepustenie tureckých diplomatov keď turecké ozbrojené sily Turecka nedávno zachránili v Kobane pár ľudí, tak vstúpili aj na územie kontrolované ISISom bez toho, že by došlo k prestrelke. Takže viete niečo o tom, aký je deal medzi ISISom a Tureckom? Turecko je totiž veľmi mlčanlivé, pokiaľ ide o túto tému. Cyprus. Hovorili ste o našom uznesení o exkluzívnej hospodárskej zóne a odsúdení postoja tureckej vlády k Cyperskej republike a o tom, ako mienia podnikať v vysosných vodách Cypru. Ruské sankcie vôbec ma neprekvapuje, že sa im nepáči to, čo robíme, pretože Erdogan a Putin sú veľmi majú k sebe veľmi blízko, najmä v chápaní slobody prijavu, e, právneho štátu a podobne. To, čo mňa irituje, je, že Turecko vždy tvrdilo, že má uzavreté hranice s Arménskom v, z dôvodu solidarity s moslimskými bratmi v Azerbajdžane a teraz neukazuje žiadnu solidaritu k tatarsko tureckom kozákov muslimského vierovýznania v Rusku, ktorí boli znovu vyhnaní do exilu. Takže máme z té výročie arménskej genocídy a ja sa zúčastním e, spomienkovej akcie v Spojenom kráľovstve a chcem sa spýtať, ako odôvodňujú svoj postoj k Arménsku a na druhej strane úplne podmi, od, iný postoj k Tatarom na Kryme a potom PKK EU teroristický statút, štatút Vidíme, čo sa zdialo z VPG a PKK v súvislosti s bojom e, proti ISIS alebo IS a myslím, že nás toto znepokojuje, že e, PKK sa môže stať obeťou tohto mlyna. Ďakujem veľmi pekne, pani Unaček. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som takisto spomenúť otázku islamského štátu, ktorá bola predmetom vašeho rokovania a ďalšiu, ak by ste mohli zájsť do detajlov. A ospravedlňujem sa, ak som to nezachytila. E, stretli ste sa so zástupcami asociácie z Jonasovho zoznamu, ktoré sa snažia o modernizáciu Turecka. Pretože prezident e, Jurian hovoril o e, úlohe žien v spoločnosti a úlohe žien v rodine. A takisto aj mm, o mm, postavení novinárov. Pán Van Balen, ďakujem. V mene ALDE by som sa rád dozvedel viacej o tom, ako oficiálni predstavitelia Turecka vnímajú vzťahy s Európskou úniou a ako vnímajú eh, vnímajú tie správy, keď sa hovorí, že v Európskej únii klesa záujem o pokračovaní rozhovorov a rokovaniach e, s Tureckom. Možno, mohli by ste toto e, rozviesť, či sa Turecko aj naďalej zaujíma o členstvo v Európskej únii? Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme niekoľko otázok, ktoré boli predložené. Poprosím o stručné odpovede. Začne pán, eh, pán Preda a potom, keď Píri bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Začnem otázkou pani Lunáček, pretože jej skupina nebola zastúpená na tomto stretnutí a myslím si, že pre liberálov a EKR je dôležité poskytnúť eh, a získať viacej informácií od ich poslancov, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia. Čiže k stretnutiam s jednotlivými združeniami nemali sme to na programe a nemali sme k tomu ani zaradené konkrétne stretnutie. Vynechali sme stretnutie s hlavným ochrancom ľudských práv, pretože tu bol určitý konflikt v našom programe. Ale hovorili sme o právach žien počas každého jedného stretnutia a bola to veľmi živá debata. Predovšetkým veľmi živá diskusia medzi e, novinármi a politikmi. Bola to naozaj veľmi oduševnená diskusia. Boli tam novinári, ktorí hovorili o obmedzeniach e, ktorým musia čeliť a o veľmi krehkej situácii, ktorá v Turecku panuje. Samozrejme, potom sme počuli o strane spravodlivosti a rozvoja AKP a vypočuli sme si ich argumenty, ktoré sa týkajú slobody v Turecku. A, a nevystal tu problém, ale o slobode slova. No boli nám predložené určité čísla, a takisto aj iné politické skupiny spomenuli to isté. Vnímajú to ako veľmi citlivú záležitosť. A potom k ďalšej otázke pána pán Balena. Možno toto je niečo, čo už som mal spomenúť predtým. Posolstvo od našich tureckých partnerov bolo veľmi pozitívne, keď hovoríme o snahe Turecka pokračovať v rozhovoroch o prístupení, čo bolo celkom prekvapivé v niektorých e, momentoch. Ukázalo sa, že tento proces sa teší obnovenému záujmu. A takisto sa Turecko zaujíma o dialog s Európskou úniou. Ako som už povedal predtým, Hovorili sme o možných nových kapitolách, ktoré by sme mohli otvoriť v rámci rokovaní. A potom to bola otázka pána Tanoka. E, ISIS, e, PKK a konflikt s Cyprom tomu sme mali e, stretnutie a sme o tom aj hovorili. Vypočuli sme si rozličné stanoviská, ale obreňovali sme pozíciu našeho parlamentu. Máme tu tri e, uznesenia, ktoré sme prijali e, na začiatku volebného obdobia v roku 2009, ktoré sa priamo týkajú Turecka. a potom ďalšie uznesenie z júla 2014. Sú to dohromady tri uznesenia, ktoré sa Turecka týkajú a my sme obraňovali pozície, v ktorých v nich zaujal Európsky, Európsky parlament. Myslím si, že moja kolegyňa, pani Piri, eh, poskytne dodatočné informácie. Pani Píri, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka Cypru a exkluzívnej obchodnej hospodárskej zóny. Stretli sme sa eh, so zahraničnou delegáciou eh, po tom, čo sme mali eh, dvojdňové stretnutie z JPC. Takisto sme o tejto téme hovorili s delegáciou AFETu a samozrejme sme chceli, aby sa tieto dva pohľady na Cyprus dostali na tému dňa a využili sme príležitosť, že v apríli, kedy 7. respektíve 8. aprílu, apríla e, vypršia exploračné práva spoločnosti ENI, v južnej časti e, Cypru. A myslíme si, že práve táto záležitosť sa vráti opäť e, k rokovaciemu stolu. Samozrejme sme hovorili aj o téme sankcií voči Rusku. Je veľmi dôležité, aby kandidátske krajiny zhladili svoj postup s nami, predovšetkým keď hovoríme o otázkach bezpečnosti. Musím povedať, samozrejme na prospech tureckej e, strany, že mali k tomu veľmi podobný názor, aj keď radi by sme videli ich aktívnejší prístup v našich snahe. Prezident Erdogan navštívil Ukrajinu v rovnakom týždni, ako sa stretával s nami a vyslal veľmi jasné e, posolstvo, ktoré sa týkalo krímskych Tatárov a preukázal solidaritu s ukrajinskou nezávislosti. A samozrejme, Turecko hlasovalo v OSN, keď sa hovorilo a hlasovalo o odsúdení jednostrannej anexii Krymu. Čo sa týka Arménska, myslím si, že si vieme predstaviť, aké sú výhradu e, z tureckej strany. Myslím si, čo je dôležité, je to, že treba povedať, že toto je záležitosť, kde by sme všetci radi videli hĺbšie a ďaleko siahlejšie kroky, ktoré by mali byť podniknuté. Ale musíme povedať, že v Turecku už podnikajú e, kroky, ktoré otvárajú možnosť vôbec nadniesť e, túto tému. Prebiehajú semináre v rozličných mestách e, Turecka, kde historici už môžu otvorene hovoriť o tejto téme. To je niečo, čo nemá precedens v predchádzajúcich e, rokoch a e, má na tom zásluhu aj, snan. Na, aj, aj, má na tom zásluhu aj snaha predsedu vlády, e, čo sa týka snahy PKK aj odstránenie tejto strany zo zoznamu teroristických organizácií. Turecku túto tému nenastolilo, pretože vedia, že toto je téma, ktorá je na programe dňa v Európskej eh, únie. Oni podporujú eh, proces postupného vysporiadavania s, s touto záležitosťou a samozrejme prebiehajú diskusie o zložení zbraní. Samozrejme, eh, táto konkrétna záležitosť môže prísť postupne a časom. Toto nie je zase až taká aktívna téma, či v Turecku alebo v Európskej únii. Pani Lunáček, áno, stretli sme sa s novinármi a takisto sme mali bilaterálne stretnutia e, s ombudsmanom, s verejným ochrancom práv, e, kde sme hovorili o stretnutie e, z JPC, ktoré nasledovalo po stretnutí s delegáciou AFET. Mali sme aj stretnutie s organizáciami, ktoré bojujú za práva žien. Samozrejme, bola to veľmi rozsiahla diskusia. Stretli sme sa s tromi novinármi, jeden zo Salmonovej skupiny, jeden z vládnej skupiny a jeden z novin Nuriet. E, čiže mali zastúpenie všetky tri turecké noviny, ktoré vychádzajú v angličtiny, ktoré majú každú a rozličnú e, skupinu e, čitateľov. Takže nasledovala výmena názorov o dianí v Turecku a takisto sme vyjadrili naše obavy. Mm. Pán Van Bálen, ako vidí Turecko v svoje vzťahy e, z Európskej únie? Možno to bude znieť e, prekvapujúce, že táto e, téma je vysoko na prioritách, v prioritách tureckej vlády a pre nich, respektíve prístup do Európskej únie, ostáva veľmi vysoko v zozname priorit. Keď hovoríme o vysokoštruktúrovaných dialogoch na vysokej úrovni, e, tie nikdy nemajú nahradiť rokovania o prístupení Turecka do Európskej únie. 54 populácie Turecka podporuje vstup e, do EÚ. Medzi mladými loďmi je to až dve tretiny. Ak sa však e, ich e, opýtate, či Turecko niekedy vstúpi do Európskej únie, panuje medzi nimi e, veľká skepsa, pretože si nemyslia, že Turecko je posudzované správne podľa svojich zásluh. Takže myslím, že spolu pánom Predom sme odpovedali na všetky otázky. Máme tu ešte ďalších dvoch kolegov, hovorí predseda, ktorí by radi položili otázky, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať delegácii za ich prácu a som si istá, ako pán Preda a jeho kolegyňa povedala, je potrebné klásť otázky, ktoré sa týkajú vzťahu Európskej únie a Turecka. Som si istá, že ste kládli veľmi citlivé otázky, čo však zaujíma mňa, je zistiť, či tureckí predstavitelia odpovedali na otázky, ktoré sa e, kládli. Ja sa nepýtam, či ste kládli dobré alebo zlé otázky. Avšak e, zaujímalo by ma, aké mali ľudia názory, tí, s ktorými ste sa stretli. Samozrejme, nemáme na to dnes veľa času, ale dúfam, že sa k nám dostane do rúk dokument, aby sme vedeli, aké sú pozície tureckých predstaviteľov, s ktorými ste sa stretli. Myslím si, že to by významne prispelo eh, aj k práci, ktoré eh, v budúcnosti s Tureckom podnikneme. Pán Bašír, pán predseda, ako jeden z členov delegáciou, chcel by som prečítať krátke vyhlásenie, eh, ktoré som vytvoril počas našej stretnutie. Napriek určitým nedorozumeniam Európska únia má dlhú históriu vzťahov s Tureckom, ktoré boli prospešné miliónom obyvateľov na obidvoch stranách Bosporskej úžiny. Turecko je jedným z desiatich najväčších importérov tovarov z Európskej únie a má obrovský hospodársky rast, ktorý v mnohom predčí mnohé európske krajiny, ktoré môžu takýto rast iba závidieť. Niektoré krajiny a niektorí ľudia sa majú tendenciu však sústreďovať iba na negatívne záležitosti, namiesto toho, aby sa sústredili na pozitívne stránky Turecka. E, samozrejme, treba zachovať e, systém veľmi rigoróznej kontroly a samozrejme snažiť sa o ochranu slobody slova. Avšak zároveň musíme uznať aj tie oblasti, kde Turecko dosiahlo pokrok. E, predovšetkým e, v oblasti uzmierenia sa e, s kurdskou populáciou. Turecko prijalo viac ako 2 milióny učičencov zo Sýrie prostredníctvom agentúry pre utečencov OSN a samozrejme Turecko tým dokázalo, že si stojí za humanitárnymi princípmi. Avšak bohužiaľ e, takéto kroky Turecka sa nedostajú na titulné stránky novín. V Turecku sú takisto veľmi veľké príležitosti v oblasti digitálnej ekonomiky. Od, bolo odhadnuté, že v Turecku žije 50 miliónov e, užívateľov internetu a 35 miliónov užívateľov eh, Facebooku, ktorá eh, z tejto krajiny robí 7. najdigitalizovanejšiu krajinu eh, sveta, čo môže pozitívne ovplyvniť elektronický obchod. Tento rozvoj treba náležite využiť. Pokiaľ by sme mali prehlbiť naše strategické partnerstvo s Tureckom, mali by sme sa pohnúť vpred spolu a zameriavať sa na pozitívne stránky, na hospodársky rast a bilaterálne e, vzťahy medzi Európskou úniou a Ankarou, ktoré by boli na prospech nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Castaldo. A týmto uzatváram e, zoznam ľudí, ktorí sa hlásia o slovo. Áno, prosím, nevynášajte sem teraz tieto bilaterálne záležitosti. Áno, budete mať príležitosť. Pán Castaldo má teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel som položiť otázku kolegom, ktoré sa týka energetickej politiky e, Turecka. Chceli by sme viacej informácií, ktorý sa, sa týka slávneho projektu Turkish Stream, čiže tureckého prúdu, ktorý má nahradiť e, známy South Stream a ktorý obsahuje aj prvky pôvodného projektu Nabuka, čo bol projekt, o ktorom sme hovorili pred niekoľkými rokmi Eh, myslím si, že toto bola téma, ktorú ste nadniesli a aké boli eh, pozície, ktoré ste zastávali vy a eh, ktoré, o ktorých ste hovorili pri tomto projektoch. A čo na to aj ostatné krajiny, ktorých sa to týka, ako Srbsko, Macedónsko a tak ďalej. Ale chcel by som poznať predovšetkým turecký postoj. V poriadku. Teraz by som eh, vás požiadal, aby ste odpovedali na otázky, alebo e, priamo vy, alebo e, Katy. Pani Píry. Samozrejme. Môžeme sa stretnúť aj bilaterálne o niektorých e, stretnutiach, ktoré sme absolvovali. Čo sa týka novinárov, a čo z toho e, vyplynulo, je práve autocenzúra, ktorú častokrát sami novinári na sebe aplikujú, e, keď e, píšu a samozrejme niekedy aj cenzúra. Jednou z tém, o ktorej sme sa rozprávali, je téma urážok. Videli sme prípady, kedy verejný činiteľ bol urážaný prostredníctvom sociálnych médií a na to sme povedali to, že my ako verejní činiteľia sme urážaní pravidelne e, každý deň a to patrí k našej práci e, v slobodnej demokrácii. Samozrejme, niektorí ľudia hovoria e, o nás nepriaznivo, čo môže aj uškodiť, ale s tým sa treba vyrovnať. Myslím si, že turecká vláda zvyčajne zastáva taký postoj, že veľmi jasne hodnotí opatrenia a nemajú e, žiadne podobné opatrenia, ako sú zavedené v európskych krajinách. Predovšetkým, keď hovoríme o veľkých bezpečnostných balíčkoch, chápeme Turecko a ich e, historický postoj e, k terorizmu je a z terorizmu e, v Turecku ostalo 40 tisíc e, obetí. Takže myslíme si, že tieto veľké bezpečnostné balíčky e, by boli lepšie, keby tu boli rozhovory o nich s Benátskou komisiou a ktoré by vychádzali aj z ich skúseností. Pán Castaldo sa pýtal na energetiku a na Turkish Stream. Uh, na turecký prúd. Hovorili sme s niekoľkými predstaviteľmi vlády a jedna z dôležitých vecí, ktoré sme nespomenuli na samotnom začiatku, je to, že naša návšteva sa pre, prekrývala s návštevou podpredsedom komisie pána Ševčoviča, eh, ktorá mala naštartovať e, e, debatu na vysokej úrovni o energetike a myslím si, že to je všetko, čo môžem teraz povedať k tejto otázke. You wanted to say something, Mr. Ešte vy, pán Preda, ste sa hlásili? Len e, veľmi rýchlo dve poznámky, ak dovolíte. Škála názorov našich tureckých partnerov bola veľmi rozsiahla. Neexistuje jedno jednotné e, stanovisko, boli tu odlišnosti aj v kritických hlasoch EU. Um, oni sa vyjadrujú mnoho miernejšie ako v súvislosti s e, Tureckom my. E, taktiež dôraznili, že je potrebná úzka spolupráca s Tureckom, pretože tu ide o veľmi citlivú oblasť eh, v kontexte vzťahov s Ruskom a s rozhodnutiami, ktoré súvisia na blízkom, eh, s Blízkym východom. V súčasnosti potrebujeme mať eh, intenzívnejšie vzťahy s Tureckom ako v priebehu studenej vojny. Teda toto je taký širší kontext teda celý tejto problematiky. A ako povedali kolegovia, sme ochotní informovať e, všetkých, ktorí budú mať teda aj podrobnejšie. Ďakujeme pekne. Chcel by som tento bod uzavrieť, preto už máme, pretože už máme veľký časový skl, sa chcem prejsť k ďalšiemu bodu. To sa týka debriefingu o delegácii v Erbil v Iraku. E, pán Kán, prosím, nie viac ako 5 minút. Chcem vás poprosiť, aby ste nás informovali. Ďakujem. Delegácia napokon pozostávala z dvoch eh, kolegov, eh, teda kolega Aguilar a ja. Ostatní kolegovia z rôznych dôvodov eh, nevycestovali. Stravili sme dva dni v Erbile a v iných častiach Kurdistanu. Podarilo sa nám stretnúť sa s vedúcimi politickými predstaviteľmi, s mimovládkami. Mm, viaceré skupiny boli posilnuté krízou a podarilo sa nám tiež navštíviť aj utečenecký tábor. Budem stručný, pán predsedajúci. Chcem sa vyjadriť k štyrom oblastiam, ak dovolíte. Poprvé, boj proti islamskému štátu. Ďalej, po druhé, vzťah medzi Erbil a centrálnou vládou v Bagdade. Ďalej, eh, humanitárna situácia v oblasti ľudských práv a taktiež otázka hraníc v regionálnom kontexte. Takže prvá téma, ktorá súvisí s bojovaním, jasne sa ukázalo, že po zásahu medzinárodnej koalície pešmergovia a iracké sily e, spojili e, svoje konanie a došlo k výraznej porážke islamského štátu na mnohých frontoch. Treba však tiež povedať, že napriek tomuto islamský štát je len udržený pod kontrolou, nie je zatiaľ zničený a e, čerpajú svoju silu z troch faktorov. Poprvé, mnohí bojovníci v islamskom štáte sú bývali generáli a vysoko postavení predstavitelia irackej strany Bart, pričom potom, ako sa rozpadla táto štruktúra, ocitli sa bez možnosti e, nájsť si prácu, a bez perspektívy do budúcna. Ďalej druhý faktor súvisí s tým, že predchádzajúca vláda Malikyho so svojou diskriminačnou politikou e, voči sunnickým Arabom a po tretie islamský štát ešte stále vlastní obrovské množstva zbraní a munície na boisku totiž z minulosti ostala veľká táto výbava. Okrem toho sa k nim dostávajú aj zbranie zo Sýrie od Asadovej armády. Odhaduje sa, že zhruba 20 tisíc bojovníkov eh, bojuje eh, za Islamský štát. Eh, zástupcovia pešmergov nás požiadali, aby sme im poskytli viac munície a ťažkých zbraní, a to čo najskôr, taktiež aby sme im poskytli pomoc, aby sa mohli rozvinúť do skutočnej e, štruktúry. S vedením ďalej druhá požiadavka sa týkala e, s možnou liečbou zranených vojakov v Európe v prípade, že v irackom sa nebude k dispozícii dostatočná technológia alebo vybavenie na takúto liečbu zranených vojakov. Ďalej je tu téma mesta Mosul a iných, a taktiež e, kto by mal viesť v regiónoch. Myslím si, že ťažkosti spočívajú v tom, že ani pešmergovia e, nechcú opustiť tieto regióny, pretože sa domnievajú, že situácia sa e, zhoršuje a obávajú sa Je však dôležité mať na pamäti, že musíme zabezpečiť, aby sa veci nezhoršili ešte viac. Ďalej, e, naše odporúčanie v tomto smere je také, aby sme ne e, hľadali len vojenské riešenie tohto problému. Musíme hľadať skutočné príčiny v Iraku. E, niektoré z nich som už spomenul, súvisia s vládou Malikyho. Mm, taktiež musíme spochybňovať ideológiu islamského štátu. A musíme sa snažiť poraziť túto ideológiu a medzinárodné spoločenstvo musí tiež zintenzívniť svoje úsilia v blokovaní finančných eh, tokov eh, do rúk islamského štátu. Ďalej druhá téma sa týka vzťahu s Bagdadom a medzi Erbilom a Bagdadom. Ešte stále sú tu dva sporné body. Jednak dlhodobý spor o územiach a druhá téma sa týka kurdskej ropy a príjmov z nej. Koncom minulého roka e, sa e, podarilo e, trošku objasniť tieto vzťahy 70 irackého rozpočtu. Vtedy išlo regionálnym vládam taktiež 34 miliardy na financovanie pešmergov. Napriek tejto dohode sa však zdá, že v posledných troch mesiacoch nedošlo k žiadnemu presunu peniazy a to spôsobilo veľké ťažkosti tamojšej vláde. Centrálna iracká vláda tvrdí, že majú problémy s likviditou a že dohodnuté množstva ropy e, nedostávajú. KIG tvrdia, že 550 bol ročný priemer a nemalo by sa to vnímať ako e, e, denné množstvo. V každom prípade 300 tisíc barlov by malo prichádzať s kurtmi kontrolovanej oblasti. Je tam teda výrazný tlak, štátni úradníci nedostávajú mzdy, ani pešmergovia za posledné 3 mesiace nedostali mzdu a okrem toho je tu celá veľká téma toho, že bagdadská vláda jednoducho nie je ochotná eh, uvoľniť tieto peniaze a taktiež je tu otázka utečencov. Na záver, čo sa týka humanitárnych e, aspektov, vzhľadom na krátkosť času veľmi rýchlo, e, je tu veľký tlak. My sme sa stretli s mimovládkami, s zástupcami. Jasne sa ukazuje, že oceňujú rozhodnutia kurdskej regionálnej vlády, tak ako sa to prejavuje v mnohých iných krajinách, že je tam voľný pohyb, taktiež je tam možnosť zamestnať sa, ale vzhľadom na všetky tie ťažkosti, ktoré tam pretrvávajú, aj na úrovni vlády, je tam obrovský tlak. A došlo k 28-percentnému nárastu populácie iba v priebehu 6 mesiacov. Len si predstavte, aký by to malo dopad na akúkoľvek spoločnosť. Taktiež je tu nalíhavá potreba, aby sme pomohli eh, v všetkých eh, aspektoch Viem, že u nás e, sú obavy spoločné e, spojené so zimou, e, avšak v regiónoch, o ktorých hovoríme, je problémom skôr leto, pretože teploty sa môžu vyšplhať na neznesiteľné úrovne. Teda budeme musieť hľadať nejaké riešenia aj v kontakte s tajmovšou vládou, aby bolo možné aspoň čiastočne zmierniť e, tlak, ktorému sú títo ľudia vystavení. E, myslím, že v tejto chvíli by to z mojej strany e, stačilo a som ochotný odpovedať na prípadné otázky. Pán Kastaldo, prosím, maximálne dve minúty. Sí, grazie, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Kánovi za predstavenie témy. Ja mám niekoľko otázok, ale k tomu neskôr. Ale chcel by som zúrazniť niekoľko bodov, ktoré zdieľam ale myslím si, že možnosti, ako bojovať e, proti jednotlivým e, základiam, kde sú prítomní e, teroristi, je veľmi zložité. Predovšetkým musíme zbrať do úvahy situáciu, ktorá, je, ktorá zahrňa všetkých 360 stupňov. To samozrejme znamená či už sociálnu a hospodárskú situáciu v oblasti. A chcel by som povedať, že toto má samozrejme aj vplyv na vzťahy e, s Tureckom. A samozrejme e, je tu aj otázka e, súkromníkov, respektíve nieko, niektorých jednotlivcov, ktorí pokračujú vo financovaní e, islamského štátu e, kvôli e, rope. A e, zistili sme, že aj niektoré európske spoločnosti nakupujú e, túto ropu. A chcel by som takisto e, vyjadriť moju podporu, e, ktorý sa e, týka lepšieho financovania katastrofickej situácie utečencov, ktorí musia samozrejme aj čeliť bezprecedentnému nárastu populácie. Vďaka. Ďakujeme pekne, pán Kán. Prosím, menej ako dve minúty. Súhlasím s tým, čo hovorí kolega, čo sa týka toho, na čo sa pýtal v súcete s Tureckom. My sme diskutovali s viacerými aktérmi a všetci prejavili stanovisko, že Turecko by mohlo vynaložiť veľké, väčšie úsilie. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že turecká vláda mala väčší záujem stiahnutí Asada od moci, než v odstranení islamského štátu. Čo sa týka súkromného financovania, ja si myslím, že musíme zdvojnásobiť naše úsilie v tomto smere, aby sme zastavili tento e, tok peňazí. Ja si nemyslím, že vlády e, poskytujú toto financovanie však. Ďakujeme pekne, pán Tánok. Prosím, maximálne dve minúty, veľmi stručne. Ja teraz budem hovoriť za seba osobne, nie v mene skupiny. Tiež som pôsobil ako predseda priateľov skupiny s Kurdistanom. To je um, grémium, ktoré um, eh, obsahujú zastupcov mnohých skupín a národnosti, eh, Čo sa týka témy, o ktorej hovoríme, Vzhľadom na to, že Kyrgyzstan je príkladom teda KRG je príkladom demokracie, sekularizmu, taktiež dodržiavania práv menšín, aj náboženských menšín pre všetky ostatné krajiny v regióne. Chcem sa opýtať, či sa hovorilo aj o plánovanom referende na e, seba určenie a taktiež o možnej nezávislosti ako samostatného štátu možno poznáte historický vývoj, že Veľká Británia uznala možnosť kurdského štátu na konci prvej svetovej vojny, ale potom e, to z toho e, vstúpilo, zišlo z toho a odvtedy je to nedoriešené, je to veľmi zložité samozrejme. A my samozrejme chceme, aby Irak ostal um, ehm, so zachovaním um, akési federálne štruktúry, avšak sú to problémy s Bagdadom a vyhlásenie prezidenta KRG, že prebehne referendum. Um, bolo zaujímavé, chcem sa opýtať, či ste o tom hovorili a či sa k tomu niekto konkrétne vyjadril. Ďakujem pekne, pán Kan. Čo sa týka menšín, ja som sa k tomu vyjadril e, na úvod. Mnohí uznali postoj regionálnej kurdskej vlády. pričom eh, sa vyjadrili, že ak eh, dochádza k nejakému zamietnutiu, nie je to z dôvodov eh, konkrétnej príslušnosti k nejakej skupine, je to skôr z bezpečnostných dôvodov. Mm, súhlasím s vami v tom, že otázka referenda je naozaj, naozaj mimoriadne zaujímavá, vzhľadom na to, že oni prechádzajú veľkými ťažkosťami, e, okrem iného aj s financovaním. Referendum bolo naplánované, ale vzhľadom na s islamským štátom jasne sa ukázalo, že ich prioritou teraz je bojovať proti islamskému štátu netajili sa nejako tým, že dlhodobo je ich záujmom nezávislosť, snažia sa už opakovane napriek dejnému vývoju hľadať e, rôzne spôsoby získania nezávislosti, už boli vystavení rozsiahlemu utrpeniu. E, postoj vlády je taký, že chcú, aby veci fungovali. Za posledné tri mesiace e, sa však veci výrazne nepohli vpred. Je veľmi ťažké teda vnímať nejaký ďalší pozitívny budúci vývoj. Čo sa týka uh, E, príslušníkov rôznych menšín. E, hovorilo sa aj o tom, hovorilo sa o tom, ako sa s nimi zaobchádza zo strany centrálnej vlády. E, v záverečnej správe sa k tomu ešte vyjadríme podrobnejšie. Ďakujem. Ďakujeme. Musíme prejsť ďalej v programe. Ďalší bod sa týka debriefingu z druhého stretnutia parlamentného výboru pre stabilizáciu a predrženie Európska únie Srbsko z 19. a 20. marca Chcem požiadať najskôr pána Kukana, aby sa ujal slova na 5 minút. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako ste povedali, Parlamentný výbor pre stabilizáciu a predrženie e, medzi EÚ a Srbskom e, prebehlo minulý týždeň vo štvrtok a v piatok. Naša delegácia bola najrozsiahlejšou parlamentnou delegáciou, ktorá navštívila Srbsko. Bolo nás 15 a poslanci prejavili veľký záujem o vývoj veci v krajine. Okrem iného v delegácii bol aj podpredseda výboru pre kontrolu rozpočtu a taktiež e, člen Európskeho dvora auditorov, pretože vydali štúdiu o účinnosti využívania e, fondov európskych fondov v Srbsku. S týmto cieľom sme vycestovali do Nového sadu, aby sme si pozreli most, ktorý bol postavený z týchto peniazí. Je to najrozsiahlejší projekt, je financovaný z Európskej únie, ale bolo s tým spojených množstvo problémov. Myslím si, že naša návšteva v tomto regióne pomohla už len samo o sebe v tom, e, že sa podarilo prekonať mnoho byrokratických prekážok ešte predtým, ako sme začali e, stretnutia s našimi partnermi z skupšiny, a celé sme stretnutia s predsedom vlády Bučičom, podpredsedom vlády, ministrom zahraničných vecí Dračičom, taktiež s ombudsmanom e, Sašom Jankovičom. Stretli sme sa s zástupcami mimovládok a rôznymi inými e, zastupcami. Myslím si, že tieto stretnutia prebehli vo veľmi otvorenom duchu a v priebehu stretnutia s prezidentom vlády Bučičom napríklad e, sme nadobudli presvedčenie, že naozaj bola prejavená ochota priblížiť krajinu Európskej únii. To bolo ich hlavné posolstvo, ktoré nám chceli odovzdať. Myslím si, že pôsobili naozaj v tomto smere veľmi presvedčivo. Navštívili sme ombudsmana, pretože došlo k istým správam, že údajne e, s ním nebolo správne zaobchádzané, že s tým boli nejaké problémy. E, dozvedeli sme sa, že e, pán, ktorý vykonáva túto funkciu, je veľmi kompetentný, vykonávajú veľmi fundovane a zodpovedne. Čo sa týka Kosova, bolo nám povedané, že je tu záujem viesť dialog naďalej. tiež sa zdôraznila potreba pokračovať v riešení problémov súdnictva a pridružením samozpráv hospodárskej reformy, ktoré boli ohlásené minulý rok v novembri, e, nadobudli už výrazný pokrok, prinašajú e, mnoho pozitívnych e, dopadov na obyvateľstvo. Srbsko zohráva pozitívnu úlohu v celom regióne Balkánu, vníma sa ako stabilizujúca krajina stabilizujúci prvok. E, Sú si istí, že aj v budúcnosti budú týmto smerom pokračovať. Pokiaľ ide o Kosovo, chcel by som povedať, e, že ak sa nemýlim dnes, e, prebieha stretnutie ministrov zahraničných vecí a hospodárstva v Prištine v formáte Balkánskej šestky. Teda Srbsko vyslalo dvoch plnoprávnych zástupcov a to samo o sebe dokazuje, že pristupujú k tejto veci o mnoho realistickejšie aj keď sa niekedy vyjadrujú, že tento dialog sa týka vyvíjania tlaku na Srbsko, aby robilo ústupky, že to nie je skutočný dialog. Myslím si však, že v rokovaniach, v diskusiách sa podarí nájsť riešenie tohto problému. zvyčajne bolestivý bod na programe, čo sa týka spoločných odporúčaní. E, to bolo ešte bolestnejšie, ako to väčšinou býva a tentokrát, pretože bolo potrebné reorganizovať e, priebeh stretnutia. Vždy sme totiž napokon boli pod veľkým časovým tlakom a namiesto hodinových rokovaní to boli trojhodinové rokovania napokon už ko koncu všetci odišli. Nepôsobilo to veľmi serióznym dojmom. Chcel by som zvorazniť, že tieto rokovania v každom prípade dokazujú, že s nimi musíme hovoriť častejšie, otvorenejšie, aby sme sa dostali eh, na rovnakú politickú vlnovú dĺžku, pretože zjavne tam ešte nie sme. Zdá sa, že mm, niektoré veci berú príliš osobne, reagujú príliš citlivo. My ich musíme presvedčiť, že sme ich skutočnými priateľmi a že im chceme len dobre. Celkovo si myslím, že e, to bola plodná návšteva. Dozvedeli sme sa mnoho nového konkrétne napríklad aj v tom, ako k nim pristupovať v budúcnosti. Podľa mňa však to najdôležitejšie posolstvo bolo, že Srbsko naozaj je na správnej ceste do EÚ. Ešte má pred sebou mnoho problémov. Hovorí sa o ľudských právach, o mediálnej slobode. To sú veľmi citlivé témy v akékoľvek spoločnosti. Myslím si že sa uberáme správnym smerom, sme ochotným pomôcť e, a je reálna šanca, že sa naozaj e, dostanú tam, kam chcú, ak budú pokračovať v tomto reformnom procese, tak ako doposiaľ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán McAllister, spravodajca. Si neželá vystúpiť. Do we have... Chce sa niekto ešte vyjadriť, pani Lunaček? Ďakujem. Pán kolega Kukan odviedol dobrú prácu, pretože na konci sa snažil získať to spoločné vyhlásenie. Chcem povedať ešte niekoľko vecí, ktoré e, sa stali, keďže som bola v delegácii. A chcem doplniť to, čo Eduard Kukan povedal. Musíme mať otvorenejšie, úprimnejšie rozhovory s nimi, pretože aj mne sa zdalo veľmi ťažké zvládnuť to, že akákoľvek kritika, a my sme chceli povedať niečo e, k tomu, čo povedali ministri na adresu ombudsmana a jednoducho sa nám to vôbec nepodarilo dostať do spoločného textu, pretože i keď sme boli na parlamentnom stretnutí poslanci za vládnu stranu, tam nič takého nechceli mať Takže to, že nedovo- nepripustia žiadnu kritiku ako súčasť demokratického procesu, sa mi zdá, a to isté povedal aj ombudsman, sa mi zdá skutočne problémom vo vnímaní demokracie v Srbsku. A ešte by som chcela povedať jednu vec ktorú sme počuli najmä z mimovládiek, napríklad Demokracia a Transparentnosť International, ktorí povedali, že majú taký pocit, že tí, ktorí sú v dialogu v Kosove, že to je hlavný cieľom EÚ a že niekedy tie témy ľudských práv alebo slobody médií sa prehliadajú. My sme chceli povedať, že v parlamente to tak nie je, ale možno, že aj my tu môžeme niečo spraviť. Ja som si toto dobre zapamätala. A posledná vec boli, bola otázka vzťahov s Ruskom. A pre mňa toto e, bolo to, čo povedal premiér Vucič, ktorý povedal, že keď Putin ich v oktobri navštívil, tak vucič otvorene povedal, že EÚ je priorita. To bolo pre mňa dôležité. Predsa len, ale niektorí kolegovia povedali, že, 90, že Srbsko 95, 95 percentami závisí energeticky na Rusku. A my si to možno neuvedomujeme celkom v plnom rozsahu, najmä keď hovoríme o sankciách voči Rusku. Si neuvedomujeme, čo to znamená pre Srbsko. Ďakujem. Ešte pán Picula dve, dve minúty. Ešte menej. Takže minúta. Chcel by som ešte ako člen delegácie doplniť jednu charakteristiku, ktorá je veľmi dôležitá pre správne posúdenie toho, čo sa stalo v Belehrade. Uh, počas tých dvoch dní. Je to neexistujúci príspevok srbskej opozície. Počas stretnutia v Národnom zhromaždení, kde sme sa veľmi snažili nájsť spoločný jazyk, ktorý by prišiel so spoločnými odporúčaniami, opozícia bola úplne ticho, takmer nič nepovedala. A to je veľmi dôležitý aspekt vnútropolitického srbského života. My sme sa snažili cez obed o tom hovoriť s mimovládkami a tí nám povedali, že situácia je veľmi nezdravá momentálne v Srbsku a že ani v najbližšej budúcnosti sa neočakáva, že by opozícia v parlamente mala väčší vplyv, väčšiu prítomnosť. Takže musím vyjadriť určitý tý žiaľ, lútosť nad tým, že väčšina našich kolegov zo Srbska jednoducho odmietla nielen kritiku, alebo, ale dokonca taký len náznak toho, že by sa poukázalo na problémy v médiách s ombudsmanom a niektoré iné aspekty, ja neviem, v boji proti korupcii. Samozrejme, že sme pochválili Srbsko za príspevok regionálnej spolupráci, ale myslím si, že to nestačí Regionálna spolupráca musí obsahovať aj spoluprácu s EP a ďalšími EU inštitúciami, lebo európska budúcnosť Srbska je spoločným úsilom a ja dúfam, že na budúce budú srbskí kolegovia otvorenejší voči nám. Ďakujem. Ďakujem. Ešte pán Plenkovič. Prosím, krátku prezentáciu k stretnutiu e, pléna Euronest s Ukrajinou. Keby ste nás mohli tak 5 minút veľmi stručne o tom informovať. Ďakujem. Hovoríme o tom, čo sa udialo minulý týždeň v oblasti zahraničnej politiky parlamentu, tak si myslím, že je dôležité, aby AFED vedel, že 25 poslancov sa zúčastnilo parlamentného zhromaždenia Juronestu v Jerevane. Bolo to viacňové stretnutie. Prijali sme dve naliehavé uznesenia. Jedno je k ruskej agresii na Ukrajine a mierovému vyriešeniu problému a druhé bolo o arménskej genocíde. A bolo tam aj ďalší dokument politického, potom sociálneho, energetického charakteru. Je dôležité, že to konečné signál na summit e, v Rige je pripravený. Máme tu posolstvo, ktoré sa týka vývoja v tejto oblasti. Prijal nás Sargasian, arménsky prezident. Naši azerbajdžanskí kolegovia neprišli do Jerevanu a mali sme neformálne kontakty s bieloruskou opozíciou a občianskou spoločnosťou. Stretnutie skončilo aj s, e, za prito, s návštevou komisára Hana, ktorý tam bol. Chcem ešte povedať, že minulý týždeň sme mali dve paralelné delegácie, SEDE a rozpočet, od 18. do 20. v Kieve. Ja som tam bol ako člen delegácie. Ukázali sme koherentnosť parlamentného úsilia. Stretli sme sa takmer so všetkými vysokými predstaviteľmi, okrem prezidenta Porošenka. Vypočuli sme si, aká je situácia pri implementácii dôhod z Minska. Vide, e, hovorili sme o tom, ako Ukrajina vníma decentralizáciu. Hovorili sme o e, voľbách, spravodlivých voľbách na e, tých okupovaných, tak povediac, územiach a podobne. Stretli sme sa so všetkými medzinárodnými aktérmi s politikmi Ukrajiny, videli sme utečencov, navštívili sme Majdán. Myslím si, že je dôležité mať kontinuálny dialog, e, či už rozpočet alebo CD s našimi kolegami v ukrajinskom parlamente. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by sme prešli správe o vzťahoch medzi EÚ a Ruskou federáciou. Potom budeme hlasovať. A preto by som eh, hneď pristúpil k veci. Nebudem čítať všetko, čo sa týka vzťahov medzi nami a nimi, ale poprosím pána Landsbergisa, Gabrielu Lusa, aby sa ujal slova a aby nás v priebehu 5 minút informoval o záveroch. Potom máte čas dve minúty na to každý, aby ste mohli reagovať na správu. Ďakujem, pán predseda. Mám pocit, že je to jedna z tých zaujímavejších správ teraz v parlamente, pretože ten záujem mojich kolegov, keď som začal proces prípravy správy, bol veľmi veľký a myslím si, že keď v júni budeme v pléne hlasovať o sprave, tak emócie budú naozaj vybudené. Najprv niekoľko slov o procese. Je to takmer 5 mesiacov, čo pracujem na tejto správe a stretol som sa takmer so všetkými tieňovými spravodajcami politických skupín. Mali sme veľmi plodné diskusie výmeny názorov o tom, akú formu by mala mať táto správa. Stretol som sa s rôznymi inštitúciami, komisia, vonkajšia služba, mimovládky, ktoré sa mi podarilo skontaktovať názory komisie boli veľmi zaujímavé, pretože jedna vec je, musím povedať, že tie názory sú veľmi rozmanité. E, vidíte z jednej kancelárie jedného riaditeľstva, vojdete do druhej kancelárie iného riaditeľstva a celkom iné názory. Moja delegácia mala navštíviť Rusko a stretnúť sa nielen s e, predstaviteľmi v Moskve, ale aj mimovládkami a ľudskoprávnymi organizáciami, ale víza sme nedostali. A preto sme sa nemohli stretnúť a vypočuť si ich stanoviska. Napriek tomu som mal možnosť hovoriť s pánom Puškovom, keď bol v Štrasburgu a mohol som ho informovať o mojom pohľade, vypočuť si jeho názor, ale žiaľ, som nič nové nepočul. Len to, čo bežne počujeme z Kremľa. I keď boli určité náznaky o tom, ako je Rusko angažované na Ukrajine, keď sa o tom znovu a znovu hovorilo alebo tlačilo na to. Teraz začneme druhé kolo rokovaní s tieňovými alebo ďalšími poslancami, ktorí majú záujem, aby sme pripravili pozmenujúce návrhy. Ale ešte sa chcem vrátiť k textu. Keď som začal tú prípravu tejto správy, tak som si myslel, že jedna vec, ktorej by som sa mal vyhnúť v správe, je e, písať ju podľa titulkov v novinách. A slúbil som kolegom, že sa budem tomu vyhýbať, ale teraz o 5 mesiacov neskôr sa zdá, že sa to nedá zvládnuť bez toho. A nie je to moja chyba, povedal by som. Je to to, ako EÚ a parlament fungujú. Znamená to, že všetci sme obete novinových tituliek a toho, čo sa deje v Rusku a na Ukrajine. Znamená to, že situácia je teraz kľudnejšia. Keď si pozrieme scénu, tak vidíme, že ľudia už neumierajú, tanky a zbranie sa stiahli. ale samozrejme chceme mať niečo pred sebou, keď sa veci vrátia do normálu, keď vidíme lietadlá, ktoré sa zostrelujú z oblohy a keď zodpoved, ľudia zomierajú na uliciach, tak sú správy samozrejme ostrejšie a žiadajú rozhodnejšie opatrenia. A to je presne to, čo sa deje keď idete podľa tituliek v novinách a jednoducho sa nedá spraviť stratégia na 5 rokov, dokonca ani na rok, keď viete, že sa niečo môže pokaziť, niečo môže zlepšiť a budete podľa toho konať. Takže nakoniec som sa snažil poukázať na pár vecí, ktoré považujem za dôležité v svojej správe a to je že EÚ má jedinečnú možnosť, parlament má jedinečnú možnosť zamyslieť sa nad situáciou v Rusku a vzťahu s Ruskom. To sa robilo veľmi ťažko pred dvomi rokmi, 2012 alebo roku 2008 po e, Gruzinsku, ale teraz máme všetci možnosť povedať, že sme stratili dôveru. Teraz je to jasné. To je e, dôsledok toho, že sa prekročili niektoré červené čiary a my sa jednoducho už nedokážeme vrátiť do situácie business as usual. Druhá vec, ktorú musíme povedať, je, že teraz je na ťahu Rusko, aby znovu získalo našu dôveru. Spomíname Minsk 1 a Minsk 2 stále a stále, ale chcem povedať, že to nie je len Minsk a dohody 2, ktoré sa musia dodržiavať. Je to aj Krym, je to aj energetická vojna, ktorá bola ešte pred krízou v Ukrajine. Mali sme obchodné vojny pred krízou v Ukrajine a mnohé ďalšie veci, ktoré škodili našej vzájomnej dôvere. Čo môže urobiť Európa a čo je naše poučenie z tejto krízy? Európa má znovu jedinečnú možnosť E, výjsť z tejto situácie ako silnejšia, zjednotenejšia únia. A vidíme to, že keď v pléne sa hlasuje, je okolo 500 poslancov, ktorí hlasujú za uznesenia týkajúce sa Ukrajiny, Ruska, Myslím si, že minulé plénum, tam sme mali uznesenie o Nemcovovi, to je dôkaz jednotnosti. A ja si myslím, že pred dvomi rokmi alebo v roku 2008 by bolo oveľa ťažšie mať takéto uznesenia schválené. EÚ môže byť aj v svojej reakcii pružnejšia, prispôsobivejšia a chcem, aby toto slovo po anglicky resilient zostalo v mojej správe. Musíme byť odolný voči propagande, obchodným vojnám e, a iným e, energetickým vojnám. Proste musíme ukazovať dostatočnú pružnú odolnosť. Potom musíme zostať otvorení voči dialogu a diplomácii, e, ak sa Rusko poučí z tohoto, ak sa znovu bude snažiť získať dôveru, ktorú mala malo a stratilo. Musíme byť otvorení pre kontakty na úrovni jednotlivých občanov, študentov prichádzajúcich do Európy. Musíme zostať otvorenou spoločnosťou aj spoločenstvom. A preto sa chcem poďakovať kolegom, ktorí mi pomáhali počas týchto piatich mesiacov pripraviť návrh správy. Je to návrh, ktorý máte teraz pred sebou a budem v kontakte s každým, kto bude mať záujem o prácu na tejto správe v vyvrcholení pred hlasovaním. Teraz je tu niekoľko kolegov, ktorí sa hlásili o slovo, tieňoví spravodajcovia taktiež a chcem vás požiadať, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty, lebo inak budeme mať problém pretože nás o 5. o pol 6. čaká ďalšie rokovanie spolu s druhým výborom. Takže, pán Preda, prosím, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať našemu kolegovi Landsbergisovi, ktorý pripravil vynikajúcu správu o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom text naznačuje vývoj týchto vzťahov a zdôrazňuje stanovisko EÚ v rôznych časových obdobiach a poukazuje na súčasnú situáciu. Rusko už nie je strategickým partnerom EÚ a ani ním nebude dovtedy, kým sa nerozhodne rešpektovať medzinárodné právo a hranice našich susedov. V správe je to veľmi jasne uvedené. My sme pripravení a radi by sme spolupracovali s Ruskom, ale nie za súčasných podmienok. Rusko má pred sebou dlhú cestu a musí začať rešpektovať zvrchovanosť, medzinárodné právo a hranice svojich susedov. A až potom môžeme začať budovať s nimi vzťahy. Musíme dodržať to, čo sme prijali v minulosti. Vítam rozhodnutie rady z minulého týždňa e, v súvislosti so sankciami e, viazanými na minské dohody, pretože každý deň vidíme ďalšie a ďalšie dôkazy, že tieto dohody sa neplnia. A myslím si, že si všetci uvedomujeme, že posúdenie situácie je často rozporuplné. Nesmieme zabúdať ani na Krym. Teraz uplynie rok od anexie Krymu a my nesmieme na to zabudnúť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Akosari. Budem hovoriť po fínsky, ak dovolíte. Minäkin haluan äh, onnitella. A ja äh, chcem zablahoželať äh, kolegovi Landsbergisovi k tejto správe o vzťahu EU a Ruska. Myslím si, že je to logický záver, ale podľa mňa trošku obmedzený z hľadiska rozhľadu. Ehm, a to vytvára akoby dojem, že všetko teraz závisí od Ruska. Podľa mňa to nie je správne. Podľa mňa e, to nie je e, správny prístup pre Európsku úniu, pretože e, vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom sa vždy vychádzalo z toho, že Európska únia je tým východiskom a nikdy Európska únia nevyvolávala prvotné konflikty s Ruskom. Myslím si, že tento princíp by sa mal naďalej dodržiavať. Isté, že je úplne jasné, že je dôležitým eh, predpokladom eh, samozrejme vyriešenia ukrajinskej krízy a to sa môže podariť iba tak, že sa bude dodržiavať dohoda z Minska. Je mimoriadne dôležité odsúdiť eh, Rusko, a to parlament urobil už viackrát, máme tu správy, iniciatívne správy, ktoré sme to urobili. Rusko porušilo medzinárodné právo a na to sa zareagovalo potom sankciami. Európska únia um, konala jednotne a to bolo mimoriadne dôležité vo svojej politike voči Rusku, ale o čo viac sa posúvame eh, na úroveň extrémnej kritiky, o to je istejšie, eh, že táto jednota Európskej únie sa stráca, sa rozpadá a už vidíme náznaky toho, že táto jednota naozaj už neplatí. A preto taký príliš kritický prístup eh, nie je podľa mňa správny. Otázky spolupráce napríklad eh, by eh, sa mali zdôrazňovať. Isté, že je tu akási ilúzia, iluzórny obraz o Rusku. E, situácia ani zďaleka nie je úplne bežná. Nemôžeme sa vrátiť e, k vzťahom, ako boli v minulosti. Podľa mňa v tejto správe chýbajú viaceré prvky. Jednak, prepáčte, je to naozaj dôležité, poviem tri veci, ak dovolíte, ktoré tu chýbajú. Globálny pohľad, ďalej tu chýbajú otázky súvisiace s ľudskými právami, napríklad e, komunita LGBTI a homosexuáli a ich Um, práv, porušovanie ich práv a taktiež e, otázka možnosti väčšej angažovanosti. Podľa mňa by to malo byť viac zúraznené bez toho, aby prevládala nejaká ilúzia o Rusku. Chcela sa toho povedať ešte mnoho viac, ale žiaľ už nemám čas. Ďakujem veľmi pekne. Pani Fotiga, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zdá sa mi, že spoločná snaha a koordinovaná práca, ako aj úsilie pána Landsbergisa, vyústila do tejto správy, ktorá je nepochybne veľmi dôležitým dokumentom, ktorý bude kľúčovým. Bude to jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý e, tento parlament odhlasuje. Avšak zdá sa mi, že napriek e, vôli zachovať univerzalitu tohto dokumentu, musíme odkazovať na mnohé udalosti, na ktoré poukazujeme eh, každý deň, pretože práve tie definujú dynamiku našich vzťahov s Ruskom. Eh, chcela by som preto vidieť viac takýchto prvkov v tejto správe a to takých prvkov, ktoré by mohli zastaviť Rusku federáciu na jej ceste a pán Nemcov bol zavraždený, pretože pretože spolupracoval nejakým spôsobom s medzinárodnou komunitou. E, snažil sa o sankcie voči určitej skupine ľudí, z Ruska. A toto bola aj určitá reakcia na anexiu Krymu. A jeho úlohou bolo zozbierať čo najviac ľudí a ich mien na zoznam e, sankcií, ktoré by potom využili aj Američania. Myslím si, že táto udalosť musí byť analyzovaná, musí byť zobraná do úvahy práve v tejto správe. naši ukrajinskí partnery sa snažia byť veľmi politicky korektní, snažia sa implementovať rovnakú logiku, ako to robíme aj my a hovoria, že chcú dodržiavať dohovory z Minska a hovoria o tom, že práve sankcie by mali byť sprísnené. Nehovoria iba o zachovaní súčasnej úrovni sankcií. Naopak, Takže keď e, vidíme, čo Rusko robí, nie je to nič nového pod slnkom, jednoducho žiadne dobré správy, ako sme už povedali. Takisto si pripomeňme, že dohoda Minsk 2 vôbec nespomína Krym. Vôbec nehovorí o tom, že Rusko má toto územie vrátiť. Prosím, dve minúty. Áno, myslím si, že E, správa, o ktorej, správa, o ktorej diskutujeme, je veľmi dobrá. Pretože Putin jednoducho nevie, ako by sa mohol zastaviť. V dokumente sa hovorí, že bol pripravený použiť e, jadrové zbranie v krímskej kríze a teraz e, E, čo sa týka účasti Dánska na raketovom e, štíte, tak povedal, že dánske lode sa môžu stať e, terčom jadrovou, jadrových zbraní. A to nie sú len silné slova, to sú nezodpovedné slova. Nestačí si sadnúť s Putinom a porozprávať sa s ním o tom, Jediné, čo Putin môže urobiť, je dodržiavať sa, pridržiavať sa eh, dohody Minsk 2. Inú možnosť nemá. A potom by boli všetky možnosti otvorené. Avšak my nie sme nepriateľmi Ruska, alebo nebodaj Rusov. Uvidíme, ako bude správa schválená na plenárnom zasadnutí a akým spôsobom budú do nej vnesené pozmeňovacie návrhy, ale mm, mali by sme jednoznačne pokračovať v spolupráci e, s mimovládnymi organizáciami, ako aj so skupinami ruských študentov, e, pretože e, my nie sme ich nepriateľe. Avšak vyhrážanie sa jadrovými zbraňami je mimo zdravého rozumu. E, ďakujem, pán Šolc, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa takisto poďakovať e, spravodajcovi za predloženie tohto dokumentu. E, myslím si, že, že verím, že sa musíme zamyslieť, e, prečo v roku, na začiatku roku 2015 pri výročí ukončenia druhej svetovej vojny musíme prijímať takýto dokument. A prečo musíme vôbec viesť túto debatu a musíme jednoducho povedať, že strategické partnerstvo, ktoré za ostatných 10 až 15 rokov charakterizovali vzťahy Európskej únie a Ruska, a kde išlo o dobré bilaterálne a susedské vzťahy, ktoré umožňovali e, spoluprácu na tomto e, kontinente. A jednoducho bez Ruska tu mier nebude. A mali by sme sa zamyslieť nad e, e, strategickou e, pozíciou. Sú to otázky globálneho významu a kolegyňa Homolacári o tom hovorila. A samozrejme sledujeme aj tie protirečovej spoločenské tendencie v Ruskej federácie a samozrejme, takéto dianie nie je v nikoho záujme. A musíme sa zamyslieť nad tým, e, čo je reálne náš záujem. A tu e, citujem, a teraz ma ospravedlnite, a ospravedlnite ma, ak budem dlhší, e, pán Šurmer hovorí, že Západ Európa zaťahovala Rusko do sveta, ktoré vytvorilo a naformulovali e, USA. A to samozrejme musíme sa zamyslieť nad tým, akým e, spôsobom by mali minimálne zo strednodobého hľadiska vyzerať e, vzťahy s Ruskom. Myslím si, že toto sú opodstatnené otázky, ktoré predostrel pán e, Šturmer a musíme sa samozrejme zamyslieť sa nad tým, ako budeme riešiť strategické otázky spolu s partnerstvom e, v Ruskom. Samozrejme, e, rád budem spolupracovať a rozšírim túto správu ešte ďalej. Ďakujem veľmi pekne, ako iste viete, že E, môžeme sa miliť v niektorých e, aspektoch, ale rozhodne sme nepodnikli inváziu do žiadnej e, krajiny k čomu majú náchylnosť naši ruskí priatelia. Pán Mezevič, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. A Asi nebudem potrebovať ani tieto dve minúty. Myslím si, že toto by si vyžadovalo oveľa dlhšiu diskusiu. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za vynaložené úsilie, ktoré vložil do tejto správy. Správa je naozaj veľmi vecná, veľmi ostrého charakteru a myslím si, že toto je E, našou výhodou. Avšak sú tu niektoré prvky, kde by som si dovolil nesúhlasiť a teším sa na veľmi veľa na stretnutie tieňových spravodajcov budúci týždeň. Ja absolútne súhlasím so spravodajcov v tom, že jediné východisko e, z tejto situácie je e, prostredníctvom silnej a zjednotenej európskej politike, ktoré, ktorá bude koherentná a súčinná. A e, udalosti zašli tak ďaleko, pretože práve táto spolupráca bola nedostatočná. A za to sú zodpovedné predovšetkým členské štáty, nevynímajúc komisiu a radu e, e, pretože neexistuje nejaká entita Európy, e, ktorá mení priebeh veci. Sú to členské štáty, ktoré to ovplyvňujú. A preto musíme formulovať spoločnú zahraničnú politiku. E, tam sa zhodneme. E, takisto súhlasím, že správa by mala obsahovať akýsi dlhodobú výhliadku pre vzťahy s Ruskom. Myslím si, že spolupráca je z dlhodobého hľadiska možná a želateľná, ale samozrejme e, tá základná podmienka je dodržiavanie medzinárodných práv. Situácia ktorá sa týka e, ruských hraníc, e, nie je obmedzená iba na Ukrajinu. Situácia je nebezpečná pre Európu, ale aj pre celý svet, Avšak e, toto ešte stále nie je žiadna studená vojna. Máme príležitosť na vyriešenie toto v strednodobom horizonte. E, ďakujem. Teraz má slovo pán Kastal do dve minúty. Zdá sa, že tu nie je. Pán Keller, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, chcel by som pogratulovať pánovi spravodajcovi za jeho správu ako sme hovorili, táto správa nie je akousi e, reakciou na titulky v novinách alebo na súčasnú situáciu. Ide o to predstaviť principiálne hodnotenie tejto situácie. A takisto nechceme odsudzovať ruských e, ľudí. Nechceme hovoriť a stavať sa do pozície, kde môžeme hovoriť, že ruskí ľudia a ruskí občania sú takí a takí. E, Avšak jednoznačne vidíme, že ruskí predstavitelia sú iba pokračovateľmi um, vrcholných predstaviteľov KGB. A myslím si, že preukazujeme aj veľkú mieru odvahy práve prostredníctvom pozitívnych reakcií, ktoré sme si dnes vypočuli. E, pretože e, pri podobných snahách na výzvu na dodržiavanie medzinárodných práv sme nemali veľa úspechov, predovšetkým e, pri ruskej invázii do Gruzínska. A toto konanie musí na Ukrajine skončiť, ináč sa bude agresia šíriť. A toto je veľmi dôležité pre nás všetkých. E, predsed, prezident Ilves e, z Estónska predostrel otázku. Má Európska únia plán B pre Ukrajinu a Rusko. To znamená, že nebudeme Ukrajine dodávať zbrane a rozhodneme sa, že neprehlbíme sankcie e, voči Rusku. Avšak každopádne akékoľvek zaváhanie v súčasnej situácii, kedy nebudeme a nebudeme dostávať jednoznačné signály e, z Ruska, by znamenali, že sa všetko bude diať na úkor obetí. A chcel by som upriamiť vašu pozornosť na odsek 10, e, ktorý je veľmi aktuálny dnes. To znamená mať rozhodnutý, e, rozhodujúci mechanizmus, ako sa čeliť ruskej agresie. Ďakujem veľmi pekne. Áno, mali by sme mať e, na pamäti plán B, ktorý, e, ktoré by malo byť, že dosiahneme víťazstvo a pôjdeme domov. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Kolega Landsbergis pripravil správ, na ktorú sme všetci tak dlho čakali. Avšak e, kontext je veľmi nešťastný, musím povedať. Iba včera sme E, prijali uznesenie o Nemcovovi, ktorá bola predložená parlamentu. A keď prechádzam týmto znením, vidím, že to je isté znenie. Slova sa opakujú, je to samozrejme e, k veci a je to e, pravda, ale nie je to nič nové. Takže aký je účel tento správy? Ovplyvniť Rusko? Rusi si vyvinuli určitý stupeň imunity voči takýmto správam. A myslím si, že to vnímajú ako príznak našich slabostí. A myslím, nebudú presvedčovať e, e, každého jedného európskeho poslanca nemá zmysel. Rovnako ako presvedčovať komisiu na prijatie ďalších opatrení. Samozrejme, každá jedna správa, ktorú príjmeme, má určitú silu, ktorá sa však znižuje časom. A tu sa vystavujeme riziku, že budeme vysielať iba akési reťazové listy, akýmsi spôsobom e, e, spamovať. A viete veľmi dobre, e, čo si o spame všetci myslíme. mali by sme, ako povedal aj spravodajca, vytvoriť diplomáciu medzi jednotlivcami, eh, medzi jednotlivými ľuďmi. Myslím si, že to je veľmi dobrý návrh. Eh, sú tu oblasti, kde nebudeme schopní jednať bez Ruska. Napríklad v kontexte našej návštevy eh, Iraku, o ktorej sme hovorili pred, nie, pred niekoľkými minutami. Takže určité kroky musia byť podniknuté. To je samozrejme strategické rozhodnutie pre Európsku úniu. Samozrejme, Rusi si nechcú vypočuť, že sa mília a my nesmieme polaviť v tom, že im to budeme opakovať. Pán Tanok, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcel by som využiť túto príležitosť e, pogratulovať pánovi Landsbergisovi a takisto povedať, že vás e, starý otec neustále poukazoval na nebezpečenstvo, ktoré vyplýva e, z konania Ruska. My sme to, alebo ja som to ignoroval, alebo a musím povedať, že teraz uznávam, že on mal pravdu, ja som sa mýlil a e, to, táto snaha je odzrkadlená práve aj v tejto správe. A myslím si, že sa ukazuje práve medzi poslancami, ako silne podporujeme e, obsah e, tejto správy a ako je dôležité brániť sa pred potenciálnou agresiou zo strany Ruska. Sme v týždni, e, kedy extremistické pravicové strany a aj Národný front vo Francúzsku sa dištancovali od stretnutia Mm, v Petrohrade, e, kde e, pravicoví radikáli chválili vládu e, prezidenta Putina. Takže kvalitu vlády poznáte podľa toho, akých priateľov si prechováva. Takže vidíme, že naozaj e, fašisti a nacisti a pravicoví radikáli majú už voľné pole pôsobnosti. V súčasnosti e, v Petrohrade. A to samozrejme nemôže budiť e, žiadne sympatie e, v Rusku, k Rusku v Európe. E, chcel by som sa opýtať na článok 2, ktorý sa týka strategických vzťahov s Ruskom vzhľadom na porušovanie medzinárodného práva aký je postup na to, aby sme naplnili obsah e, toto, tohto článku medzi jednotlivými členskými štátmi. Ako ukončíte strategický vzťah s krajinou? To sa nikdy v minulosti neurobilo. Minimálne nie na úrovni Európskej únie. A samozrejme, ako sa vyrovnáme so škandalóznymi vyjadreniami ruského veľvyslanca e, v Dánsku, e, kedy hovoril o zacielení jadrových zbraní na e, dánske lode. E, také tú retoriku sme nepočuli od čas studenej vojny. E. Pán Austrevičius, na dve minúty, prosím. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa vyjadriť k úsiliu, ktoré bolo vynaložené na vypracovaní tejto správy Mali by sme si položiť otázku, kolegovia, čo vlastne chceme, aký výsledný text chceme mať pred sebou. Situácia v e, vzťahu s Ruskom sa čoraz viac zhoršuje. Súhlasím s kolegami, ktorí sa vyjadrili na e, veľmi nevhodné vyjadrenia ruských e, predstaviteľov nedávno, ale nezabúdajme ani na nedávnu dohodu medzi e, Ruskom a Južným Osebskom. E, to vlastne znamená e, anexiu a okupáciu v skutočnosti. Taktiež nezabúdajme na veľmi hanebné stretnutie neonacistov. a zásobcov európskych krajín, mm, žiaľ, ktorí sa stretli v mm, Petersburgu um, sme svedkami toho, že um, sa vracia nacizmus do Európy. Po toľkých rokoch eh, včera eh, sa hlasovalo proti anexii Krymu um, a pritom poslanec, ktorý takto hlasoval, teraz eh, nemá možnosť vrátiť sa späť, je utečencom v USA. V dôsledku toho nezabúdajme, kde sú naše hranice. Um, Neočakávam, že budeme mať nejakú konkrétnu predstavu ďalšieho rozvoja vzťahov e, s Ruskom. E, takýto génius na svete neexistuje. E, Odpoveď je, sedí v Kremli. Mali by sme si uzrejme, kde sú naše hranice a aký je aktuálny stav v súvislosti s Ruskom. Mali by sme viac klásť dôraz na ľudské práva. Situácia je naozaj veľmi zlá a čoraz viac sa ešte zhoršuje. Taktiež susedné krajiny, ktoré mm, nemajú slobodu voľby, majú ponúknutý iba koncept euroazijskej budúcnosti. Chcem zavlážovať spravodajcovi, teším sa na ďalšiu plodnú spoluprácu s ním. Ďakujem. Uh, thank you very much. So, Mr. Castaldo. ďakujeme pekne. Pán Castaldo sa už vrátil. Dám mu slovo na dve minúty. We continue. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcel som v skutku položiť e, otázku spravodajcovej. Myslím si, že je to veľmi dôležité táto e, správa aj ako kritika, e, pretože vieme, aký diel zodpovednosti nesie Rusko v tejto krízi, kríze. Je veľmi dôležité, aby sme predišli zhoršeniu akýchkoľvek kríz a problémov. Predovšetkým hovorili sme o energetickej vojne a propagande a otázka je, vy ste naozaj presvedčení, že eh, Európska eh, únia je naozaj rozhodnejšia eh, v energetickej vojne. Veď my sme ju prehrali ešte predtým, než sme ju vôbec započali aj čo sa týka e, efektivity, zvyšovania účinnosti alebo e, obnoviteľných e, zdrojov, pretože stále sme závislí na palivách z Ruska. A ak mám byť úprimný, čo sa týka otvorenia dialogu, ja som absolútne za na úrovni e, diplomatov. Myslím si, že je to jediné možné e, riešenie. A chcel by som sa opýtať, vyhnúť sa takým formuláciám, ako e, Rusko si musí zobrať z tohto poučenia a dáme Rusku lekciu. Myslím si, že E, netreba sa uchylovať k takémuto e, slovníku. E, samozrejme, netreba byť ani zalezený do ulity, ale máme mať otvorený dialog a nie naopak. Ďakujeme pekne, pán Plenkovič. Na dve minúty, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci, pán Pašku. Chcem zablahoželať kolegy Landsbergisovi. Myslím, že odviedol veľmi dobrú prácu. Budeme o nej ešte diskutovať v najbližších týždňoch Jediný aspekt, ktorý e, možno chýba v správe, je um, hĺbší pohľad na analýzu hospodárskych obchodných vzťahov EÚ a Ruska, ale ak sa nemýlim, to je skôr v kompetencii výboru pre vnútorný trh. E, súhlasím s väčšinou vyjadrení kolegov, avšak chcel by som zvorazniť jednu vec, e, ktorá podľa mňa je um, dôležitá z pohľadu spravodajcov, to je solidarita a jednota Európskej únie a vo vzťahoch e, s Ruskom. Myslím, že toto je najvýznamnejší aspekt e, v tomto dokumente, ktorý je e, výrazne odlišný od dokumentov na túto tému z minulosti. Vidíme to napríklad aj v súvislosti s Ukrajinou a iných susedných krajín, kde zmrazené konflikty buď e, Moskva priamo organizuje, alebo ich podporuje. Je e, našou zodpovednosťou bojovať proti takémuto politickému prístupu. Taktiež si myslím, že by sme sa mali snažiť snažiť sa nastoliť nejakú priamu alebo nepriamú zmenu priamo zvnútra ruskej spoločnosti a vytvoriť také tlaky v ruskej spoločnosti, aby sa Rusko stalo demokratickejšou spoločnosťou, pluralistickejšou spoločnosťou, ktorá bude zdôrazňovať hodnoty spolupráce a rôznorodosti názorov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a diskusiu s kolegami. Ďakujeme pekne. Pán Jurek, dve minúty, prosím. Ďakujem bardzo. Ja tiež chcem pogratulovať. Ďakujem. A ja by som chcel zablahoželať spravodajcovi. Myslím, že je to vynikajúci základ pre budúce rokovania na túto tému. Myslím, že táto správa má ešte väčšiu hodnotu v tom, že ju vypracoval niekto, kto je z krajiny susediacej e, s Ruskom a dokonca z blízkosti Kaliningradskej oblasti. Teda to je ešte ďalší prínos tejto správy. Je tu však niečo, čo tu chýba. Vieme, že ruské orgány eh, vejdu propagandistickú vojnu proti Európe. Rusko tvrdí, že bojí proti fašistom, nacistom, eh, ktorí na nich útočia. Rusko sa chystá predlžiť rezolúciu na pôde OSN proti glorifikácii antikomunistickej minulosti. Musíme si teda uzrejmiť, aké sú naše očakávania voči Rusku. Musíme jasne povedať, že podporujeme tých Rusov, ktorí chcú poznať pravdu o obetiach e, stalinského režimu, komunistického režimu. A musíme si pripomenúť, že keď Putin hovorí, že niekto sa snaží prepísať dejiny, v skutočnosti myslí že by on chcel, aby sa vrátilo obdobie stalinizmu, aby sa chválili udalosti z obdobia komunizmu. Komunizmus sa netýkal len tokov z 30. 40. rokov, keď došlo k útoku na Československo alebo Maďarsko, ale komunizmus eh, podporuje a podporoval terorizmus aj v 70. rokoch. Musíme odsúdiť komunizmus na medzinárodnej úrovni a kým tak neurobíme, nemôžeme opäť nastoliť eh, taký etický poriadok, ktorý nám umožní hovoriť otvorene s Ruskom. Vidíme totiž, eh, eh, aký systém sa Rusko snaží opäť vybudovať. Niekto chce prepisovať dejiny, niekto ich chce prerábať. Pán Butikofer, na dve minúty, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Známy prezident USA Roosevelt sa vyjadril, že treba hovoriť jemne, ale treba za sebou nosiť veľkú palicu. Myslím si, že autor tohto návrhu uznesenia sa stal obeťou predpokladu, že aj opak vyplatil. Ak si nie ste istí, aká veľká je vaša palica, použite silné slova. Nie som si istý, že je to e, veľmi slobná stratégia. A chcem vysloviť kritiku veľmi konkrétnemu návrhu odseku 3, pardon 4. Tento odsek hovorí o dialogu, ktorý bude e, podmienený. Myslím si, že dialog nie je alternatívou útoku alebo sankciám, ale ak si myslíte, že dialog je potrebný, tak stanovovať nejaké predpoklady, podmienky dialogu podľa mňa nepomôže nastoliť dialog Izraelský predseda vlády sa kedysi vyjadril, že chce viesť mierový dialog s palestínčanmi, ako keby neexistoval terorizmus a chce bojovať proti terorizmu, ako keby neexistoval mierový dialog. Toto je inteligentný prístup, ale dialog založený na nejakých predpokladoch, na podmienkach, podľa mňa nie je rozumné riešenie. A keď si čítame ďalšie vety, ktorých sa hovorí, že dialog by sa mal obnoviť len ak budeme mať istotu, že sa Krym vráti Ukrajine, že to by mal byť predpoklad dialogu. Znamená to teda, že chceme pozastaviť dialog na najbližších neviem koľko rokov? Bolo by politicky správne povedať, že keďže nevieme, kedy sa Nemecko zjednotí, že nebudeme s druhou stranou rokovať, mm, myslím, že to vedie do slepej uličky a ja chcem všetkých varovať pred takýmto prístupom. Ďakujeme. Pani Vautras. Ospravedlňujem sa, že som jej mal dať slovo ešte skôr. Nevadí, pán eh, predsedajúci, ak dovolíte, budem hovoriť po flánsky, pretože je to trochu jednoduchšie. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za tieto komentáre, za odporúčania a poukázal na to, že je to veľký problém pre Európsku úniu a že by sme mali venovať viac času diskusii o tejto otázke. Myslím si, že kolegovia správne už povedali, že každý deň sa veci menia, upravujú a veci trvajú dlhšie, než sme si mysleli. Pravda je taká, že niektorí ľudia sa vyjadrujú tvrdo, ale ja by som chcela povedať dve veci, ktoré by sa mohli doplniť. Tak ako už predrečníci povedali, a to je otázka komunikácie a dialogu. Nesmieme zabúdať na to, že Rusko leží na hraniciach s Európou a sused zostáva vždy susedom a preto by som chcela, aby sa tam ešte niečo uviedlo o tom, ako by mohla vyzerať budúcnosť. Keď si pozrieme predchádzajúci mesiac a komisára a jeho prejav v Štrásburgu, tam povedal e, komisár niečo, že si musíme uvedomiť, že teraz dorastá generácia mladých Rusov, ktorá má veľmi negatívny obraz o Európe a to je generácia budúcich vedúcich predstaviteľov a preto si musíme veľmi dobre uvedomiť a zamyslieť sa nad tým, že tá propaganda v Rusku proti nám sa musí zmeniť, ako to máme urobiť a potom ešte jedna vec, bola by som rada, keby sa do správy napísalo niečo o ekonomických a obchodných súvislostiach a aké sú náklady pre Európu z bojkotu, aký aké straty predstavuje bojkot Ruska pre našu ekonomiku. Ďakujem. Niektorí sme e, eh, bližšími susedmi ako iní s Ruskom, ale myslím si, že e, nejako ne vštepujeme žiadne doktríny mladej ruskej generácii. My, oni sami to skôr robia. Toto by sme si podľa mňa mali jasne uvedomiť. E, ďalší rečník. Ďakujem. Nemyslím si, že správa dostatočne uznáva e, budúce možné problémy v prístupových krajinách. E, sú tu veľmi výrazné proruské postoje. Vieme, že pán Putin, aby som to povedal mierne, nie je veľmi milý človek. Mm, pán Mami eh, Škin už na to poukázal, aby sme ehm, povolili Putinovi posilniť eh, si svoju pozíciu, tak ehm, budeme vlastne robiť presne to, čo od nás očakáva. To bude podľa mňa to najtragickejšie. Eh, ja, keďže mám pôvod ehm, rómskeho a škrinárskeho charakteru, ja pred 19 eh, rokmi um, som eh, už prejavil jasný postoj tejto veci. My sme očakávali eh, o mnoho väčšiu mieru suverenity. Veľmi nás nepakuje aktuálny vývoj v Európskej únii, sa čoraz viac zvyšuje počet rôznych extremistických politických združení, čoraz silnejšie zastúpenie. A myslím si, že ak Ehm, sa bude postupovať takto ako doposiaľ, takto povedie k ďalšej radikalizácii. Ehm, výdavky na obranu sú veľmi zavnuté vo mnohých členských štátoch EÚ. Eh, e ehm, myslím si, že tak ako povedal aj predseda komisie Juncker, bude sa tu žiadať eh, o európske prostriedky eh, na tieto účely. Ako povedal pán to podľa mňa diplomatické riešenie je jediné vhodné riešenie, aj keď uh, chceme preukázať silu, ja chápem, že ju preukázať chcete, ale podľa mňa diplomácia to vyrieši a je tu širšia téma, ktorá súvisí s islamistickým fundamentalizmom, e, islamským štátom. E, žiaľ, tak ako v prípade Stalina v roku 1941 musíme aj v tomto prípade využiť práve tie nástroje, ktoré používa Putin. A síce nesmieme dôverovať e, jemu, pretože on nedôveruje západným krajinám. od vzniku fašizmu v 30. rokoch e, sme neboli svedkami takéhoto postupu v Európe a opäť sa to vracia. Ja by som e, o mnoho radšej strátil svoju suverenitu v prospech únie ako v prospech niečoho iného, pán Borgecio. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vypočul som si s veľkým záujmom všetky historické odkazy, e, ktoré citujú naši eh, kolegovia, stavajú ich eh, do pozornosti, ale ktoré nie sú v každom prípade eh, centrom a ústredným bodom ideológie. Musím povedať, že ja si veľmi dobre pamätám, kedy tieto krajiny bojovali za svoju slobodu e, po rozpade e, Sovietskeho e, zväzu. A pamätám sa, keď sme boli mladší a keď sme sa tešili z, z víťazstva slobody, ako sme rozhadzovali letáky na Červenom námestí. A zdá sa, že všetci sú zjednotení voči Eh, identifikujú nepriateľa slobody eh, v Putinovi. Ale ich, mm, mm, mne sa zdá tento dokument skôr odsúdením ako politickým dokumentom. Eh, možno niekto v tom nemá jasno, ale Európa je tu predovšetkým na to, aby propagovala mier prostredníctvom dialógu a e, nie je to ani z pozície sily a ani nejakých e, predčasných a nedozretých e, pozícií. A musíme jednať v záujme našich ľudí a nie v záujme e, cudzích e, síl. E, Samozrejme, ale nezabudeme ani na to, kedy čas Európy bola naozaj pod jarmom Sovietskeho zväzu. Was... Ďakujem. Ja som si kedysi uvedomila, že išlo o boj za mier. A to mi trošku zmierňovalo uh, môj pocit. Pán Lansbergis, prosím, na záver uzavrite diskusiu. Ďakujeme, ďakujem všetkým kolegom za ich vyjadrenia. Myslím, že sa nám podarí diskutovať eh, aj v budúcnosti mnoho vyjadrení kolegov sa podarí zapracovať do správy v jej záverečnej podobe. Chcem sa vyjadriť eh, k tomu, čo ste viacerí spomenuli, a síce základ pre spoluprácu alebo pre nedostatok spolupráce. Niektorí tvrdia, že by sme mali naďalej rokovať, že by sme mali začať rokovať s Ruskom. Myslím si, že to eh, sa už mohlo stať. Nie je to z nášho pohľadu až také ťažké. Vieme, ako na to ale problém je na druhej strane. Ak niekto tvrdí, že rokovania neprebiehajú, pretože my nie sme ochotní, že my mlčíme, ako sme mohli začať rokovať po minuloročnom páde lietadla za 17. mája. O čom sme, prosím vás, mohli hovoriť? O čom sme hovori, mohli hovoriť po zavrate dediny um, palce? o čom sme mali hovoriť e, po obsadení e, Mariupolu. Isté, že my chceme hovoriť, ale musia tu existovať nejaké predpoklady pre takýto dialog. Podľa mňa vôbec nie je zábavné, keď e, niekto povorí, že nemôžeme stanoviť nejaké podmienky dialogu. Podľa mňa nie je možné rokovať, keď ľudia na uliciach zomierajú, pretože strieľanie nariadil Kremel. Podľa mňa to nie je v poriadku. Ak dovolíte, prečítam krátke vyhlásenie. Ak pán Putin bude naďalej pokračovať vo svojej eh, pokojnej vojne, v tichej vojne na Ukrajine, myslím si, že ak by sme eh, sa tomu len pricerali, bol by to opäť ďalšie opakovanie Vladivostoku. Ak by eh, pán Putin napríklad obsadil Mariupol, tak by sme museli výrazne zrázniť náš postoj aj naše sankcie podľa mňa. Je dôležité hľadať spoločné riešenie ktoré bude naznačovať budúcu stratégiu. A preto môj prvý návrh je zamyslieť sa nad tým, čo sa stalo v priebehu 19 rokov vzťahov EU a Ruska a uznať, že bolo porušených eh, mnoho, takmer väčšina týchto eh, hlavných zásad tejto spolupráce a veľmi dlho potrvá, kým sa to opäť podarí vybudovať. Ďakujem pekne, chcem pripomenúť kolegom Žleho, ten pozmie sa návrhy vyprší 30. marca v pondelok o 18. hodine. Ešte musím oznámiť, že parlament eh, okamžite potom zatvorí svoje dvere a preto lehotu nemôžeme predlžiť Teraz e, odovzdám slovo kolegovi Plenkovičovi, aby on prevzal predsedanie tejto schôdze. Thank you very much, Vice President. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Milí kolegovia, budeme pokračovať s bodom 7 našho programu. To je Európska e, energetická, e, teda stratégia energetickej bezpečnosti. Potom tu máme správu o komisii a, e, komisia rady o stratégii energetickej bezpečnosti EÚ. Výbor ITRE bude hlasovať o tomto materiáli v apríli. Mali sme 52 pozmenujúcich návrhov. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za ich vstupy. Chcem sa poďakovať aj e, za dosiahnuté kompromisy. Je dôležité, aby sme hovorili v tejto, tomto výbore o tejto otázke pretože je to neoddeliteľnou súčasťou našich vonkajších vzťahov. Energetické zdroje sú stále viac a viac nástrojom zahraničnej politike. Vidíme to v dodávkach plynu, ktorá, kde výkyvy poukázali na našu zraniteľnosť. Vidíme, že energetická mapa sa mení a má vplyv na náš každodenný život. Teraz by som chcel dať slovo našemu spravodajcovi Arne Liecovi, kolegovi z SAD, ktorý nás bude informovať o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Situácia je taká, že opol máme ďalšie rokovanie so priateľským výborom pre kultúru budem stručný, chcem sa pridať k tomu, čo, tu povedalo, čo sa tu povedalo a ďakujem všetkým zúčastneným za spoluprácu. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí boli veľmi kooperatívni a ďakujem aj za pozmenujúce návrhy, ktoré nám umožnili dosiahnuť dobré kompromisy Dôležitá, najdôležitejšia úloha je, aby sme sa postarali o to, že táto debata, ktorá má rozmer zahraničných vzťahov, bola primerane e, rozobraná a naša diskusia o Rusku ukázala, že EÚ potrebuje mať aj pevné stanoviska v tejto otázke a vyžaduje si to aj stanovisko našeho výboru, aby sme zaručili e- zásobovanie energiami. Vzhľadom na to, že máme málo času, nebudem zachádzať do detajlov. Ak máte ešte, prosím, nejaké pripomienky, alebo tieňovi majú nejaké pripomienky, nech sa páči, ale v zásade by som to takto nechal. Ďakujem veľmi pekne, pán Líc. Chcem sa spýtať, či niekto z tieňových spravodajcov by sa chcel vyjadriť k týmto úvahám. Ak tomu tak nie je, tak navrhujem, aby sme začali hlasovať. Dobre. Takže začíname hlasovať. Prvý kompromis číslo 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. Takže prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 6. Ostatné padlo. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis číslo 2 za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Takže prejdeme teraz k pozmenujúcemu návrhu 22 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 23 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis číslo 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz čla e, 35 za, proti, zdržal sa. Chcel by som si to preveriť, zdá sa, že to bolo veľmi natesno. So we are voting on the amendment 30. Takže k 35-ke, hej, pozmeňujúci návrh 35. It's opened. Closed. Končím hlasovanie. 22 za, 28 proti, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. Takže kompromis 5 teraz za, zdržal sa, prijaté. Teraz jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Začíname 49 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržal sa, prijaté. 52 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A teraz kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté a konečné hlasovanie o návrhu stanoviska. Elektronicky poprosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, 9 proti, 3 sa zdržali. Gratulujem pánovi Licovi. E, stanovisko je prijaté. Milí kolegovia, teraz krátka prestávka do pol, keď začne potom spoločné rokovanie s výborom pre kultúru. Ďakujem.